Benissimo. Bene, cari colleghi, abbiamo aspettato qualche minuto, ma non credo che sia... Kolegyne, kolegovia, čakali sme pár minút, ale už ďalej čakať nemôžeme, pretože chceme, e, nechceme dovoliť, aby náš e, host, e, podpredseda vlády a minister zahraničných vecí nemusel ďalej čakať. E, vítam vás e, v, vo výbore pre zahraničné veci. Ide o tému stratégia únie v oblasti rozširovania. To je jedna z tém, ktoré sú po Lisabone trošku v iných súvislostiach Predsedníctvo rady eh, má inú pozíciu, pretože je tu aj vysoká predstaviteľka pre zahraničné veci, ale samozrejme eh, je to v príslušnosti predsedníctva rady a preto chceme o týchto veciach s vami hovoriť. Eh, pred niekoľkými dňami sme mali stretnutie s komisárom Filem. On nám predstavil veci, ktoré sú v oblasti jeho kompetencií. A zo strany komisie sme počuli, ako to vyzerá, pokiaľ ide o odporúčania. A teraz sa musí vyjadriť rada. A samozrejme, prípadne aj odovzdať komisii mandát pre ďalšie rokovania. My sme si e, pozreli odporúčania v prípade kandidátskych krajín a aj u tých, kde už je to dosť pokročilom štádiu, ale aj tam, kde ešte treba splniť viaceré veci. U jednotlivých krajinách je dosť heterogénna situácia. A teda je veľmi zaujímavé pre nás, aby sme si počuli stanovisko rady. Preto vám hneď chcem odozdať slovo a potom e, budeme mať diskusiu. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Stení členovia Európskeho parlamentu, teší ma, že s vami môžem diskutovať o postupe, ktorý historicky bol v centre zjednotenia európskej rodiny. Ide o našu rozširovaciu stratégiu. Rotujúce predsedníctvo tradične e, v druhom semestri musí venovať e, e, viac pozornosti tejto téme, hlavne preto, že december je tou dobou roka, kedy členské krajiny robia každoročné vyhodnotenie e, krajín, kandidátskych krajín na základe správ o pokroku komisie. 14. decembra sa to udeje tu v Bruseli. A v tomto zmysle rok 2010 nebude výnimkou z tohoto pravidla. Belgické predsedníctvo tu e, akceptovalo svoju zodpovednosť Identifikovali sme e, proces rozšírenia ako jeden z našich priorít, to sme avizovali už v júni. Od 1. júla som pristupoval k tomuto e, e, materiálu o rozširovaní ako taký úprimný broker sa tomu hovorí. Na jednej strane ako broker pre kandidátov a na druhej strane pre tých 27 členských krajín ide o úprimnosť k potenciálnym kandidátom a tu treba povedať, že tempo, v akom sú integrované, závisí vždy od vlastných zásluh toho kandidáta. Ako e, takýto zastanca tých 27 krajín na strane druhej je nám jasné, že 14. decembra budeme pripravení posúdiť, kde sa nachádzame, aké majú byť ďalšie kroky. A v mojej pozícii ako predsedu e, rady je mojou prioritou a aj bude byť zľahčiť vynáranie sa konsenzov k jasnej správe e, e, o budúcnosti týchto krajín. Každoročné e, opakovanie tohto cvičenia nám nemôže dať zabudnúť na hlbokú politickú povahu tohto cvičenia. Od roku 1973 až do roku 2007 Európska únia a jej členstvo sa rozšírilo 6 krát. Ale za podmienok, ktoré sa veľmi líšili z historického z eh, hľadiska historického pozadia týchto krajín i úrovňa rozširovania Európskej únie. Eh, nezabúdajme, že kandidáti musia prijať 150 tisíc strán legislatívy, kým môžu vstúpiť do EÚ. Môžeme upútať pozornosť na čosi, čo e, ovplyvňuje toto cvičenie a to je skutočnosť, že už tu máme už prvé výročie Lisabonskej zmluvy vstupu do platnosti tejto zmluvy. To znamená, že môžeme pokračovať v agende rozširovania a súčasne podržať tempo napredovania Európskej únie. Mali by sme tiež vytvoriť podmienky, v rámci ktorých diskusia napreduje a treba si pripomínať, že žijeme v ťažkom ekonomickom období. Vychádza to z e, najväčšej ekonomickej krízy e, od roku 2029, ako tvrdia mnohí, a úroveň celosvetovej neistoty v EÚ i v kandidátskych krajinách znamená dôležité zložité reformy, Mnohí sa môžu pýtať na užitočnosť rozširovacieho procesu, ale ako nám ukázali posledné vlny rozšírenia, nie len, že kandidátske krajiny majú úžitok zo zvýšeného prístupu k najväčšej e, zóne voľného obchodu na svete, ale tiež ich globálna konkurencieschopnosť, e, e, globálna konkurencieschopnosť EÚ rastie po prístupe nových členov. Kandidátske krajiny môžu efektívne prispieť k členom stratégie 2020 rozširovaním priestoru Európskeho regulačného rámca. A posilňuje sa tým sila vnútorného trhu a firmy môžu prekvitať. To všetko ide ruka v ruke s obrovskými obavami o bezpečnosť, ale takisto sú tu obavy o nadnárodné e, zločinecké siete, Takisto treba implementovať prísnu legislatívu, aby sme prispeli k, vykonávaniu právneho štátu v Európe, aby sa naša Európa stávala čoraz bezpečnejšou. To všetko však nemusí, nemusí stačiť, aby sa presvedčilo e, názor verejnej mienky o prínosoch rozšírenia. Sú tu výzvy globalizácie, ochrana e, Európy pred poklesom e, výkonnosti. Vidím e, dva e, elementy, ktoré boli kľúčové pri celkovom konsenze rozšírenia, tak ako sa definoval v roku 2006. Poprvé, verejný názor samozrejme nemôže byť garantovaný a národné vlády preto musia pomáhať komisii pri komunikovaní o úsilí, aby sa vysvetľovala realita a príležitosti procesu rozširovania. Po druhé, Všetci musia vnímať e, vieryhodnosť tohoto procesu. Na strane členských krajín musíme vnímať, či bol urobený úprimný pokrok na ceste e, do EÚ, bez toho, že by interferovali bilaterálne problémy mimo povinných záväzkov e, k EÚ. Takisto každý kandidát môže vstúpiť do EÚ až keď ukáže, že je naozaj plne pripravený a bude ochotný znášať všetky povinnosti spojené s členstvom. Toto sa pretavuje do toho, že krajiny sa zdržujú prehnaných prísľubov svojim obyvateľstvám a e, na druhej strane sú s tým spojené bolestivé e, reformy. Dôležitá je aj dobrá klíma pre regionálnu spoluprácu čo najskoršie e, urovnanie bilaterálnych sporov samozrejme je veľmi nápomocné. Tieto princípy počas rokov boli len potvrdené a vyjasnené. Podľa mňa rešpektovanie týchto pravidiel je jedinou zárukou pre dlhodobú vieryhodnosť a preto aj trvácnosť procesu, ktorý zjednotil veľkú časť európskej rodiny. V tomto kontexte skúsenosti liberalizácie vízového režimu Západného Balkánu je dobrým príkladom, ktorý treba mať na pamäti. Ukazuje, čo všetko môžeme dosiahnuť, keď spojíme rigoróznu kondicionalitu so skutočnými prínosmi. Takisto to počiarkuje významnosť komunikácie medzi vládami, pokiaľ ide o skutočné vlastnosti daného procesu. A teraz, dámy a páni, rád by som trošku revidoval pokrok, ktorý sa udial za posledných 12 mesiacov vo všetkých 9 kandidátskych či potenciálne kandidátskych krajín, ktoré sa strategicky rozhodli pre európsku perspektívu. Začal by som so stanoviskom komisie o žiadostiach Čiernej hory a Albánska. Pre obe krajiny komisia uznáva pozitívny vývoj, ale odporúča to, že vyjednávania majú byť otvorené po tom, čo dané kľúčové priority sa splnia pre Čiernu horu je tu úprimná snaha, neúplná, neúplná však v svojich cie, e, splnených cieľoch a otvorenie prístupových rokovaní zostáva e, podmienené ďalším pokrokom v oblasti siedmých benchmarkov spojených s právnym štátom, reformom súdnictva, slobodou médií, volebnou reformou a tiež treba spomenúť boj proti korupcii a organizovaný zločin. Pokiaľ ide o Albánsko, komisia zdôrazňuje potrebu znásobiť snahy zlepšiť e, výsledky krajiny predtým, než krajine priradíme štatút kandidátskej krajiny. Otvorenie prístupových rokaní tiež podmenuje komisia pozitívnym posúdením pokroku a iniciatívy členských krajín e, e, e uľahčí dialog medzi albánskymi politickými stranami po júnových voľbách prichádza preko, e, ako prekvapenie pre tento výbor, keďže, ako som už povedal e, kolegovi 14. E, októbra, zabezpečovanie prechodu no, dobrého fungovania znamená jednu z kľúčových priorít. Treba však prijať viac činností z a krokov v Tyrane. To ukazuje 12 presných benchmarkov, ktoré prijala komisia, ktoré nielen e, prinesú veľkú stabilitu demokratických inštitúcií, ale takisto e, volebné reformy, právny štát, tak tiež e, boj proti korupcii a organizovanému zločinu. Teraz by som prešiel k aktuálnym kandidátským krajinám. Začnem Chorvátskom. Myslím si, že rokovania s Chorvátskom E, vstupujú do záverečnej fázy. 33 z 35 kapitol, aký e, sú otvorené a 22 z nich predbežne už za uzatvorených. Ak sa splnia benchmarky primeraným spôsobom, veríme, že ešte viac ich možno uzavrieť do 22. decembra pri príležitosti tretej e, konferencie o prístupe s Chorvátskom. Príprava návrhu v prístupovej zmluvy takisto začala, takto rozhodla Rada v decembri 2009. Povzbudzovanie pokroku a podpora pokroku sa zaznamenalo v mnohých oblastiach, ale ešte vždy sa vyžaduje od Chorvátska, aby plne spolupracovali s Medzinárodným súdnym tribunálom pre bývalú Jugosláviu a takisto treba splniť požiadavky prokuratúry, pokiaľ ide o vojenské materiály. A ďalej treba podniknúť mnohé úsilie, pokiaľ ide o Eh, hospodárskú súťaž, súdnictvo a základné práva. V tomto ohľade vítam zámer komisie vytvoriť monitorujúcu správu, pokiaľ ide o pokrok v súdnictve a o základných právach 11. marca 2011. To je spôsob, ako pomôcť Chorvátsku pri posudzovaní krokov, ktoré sú potrebné na zabezpečenie plného eh, súladu k dátumu prístupu. Teraz po druhé Turecko. Turecko naďalej pokračovalo v politických reformách. Obavy sa však spájajú so slobodou na, e, vierovýznania, rovnosti pohlaví, práv e, menšín, takisto tiež kvôli čiastočnej implementácii demokratického otvárania sa, ktoré avizovali v roku 2009, pokiaľ ide o kurdskú otázku. Takisto zdôrazňujúc e, odsúdenie všetkých typov terorizmu E, ktoré odznelo v Ankare. Solidarita s obeťami a je jasné, že čakáme tu jasné riešenie zo strany tureckej vlády e, tejto kurdskej otázky. Po všeobecne, ak aj treba ešte mnohé urobiť, balíček ústavných pozmenení schválených v referende 12. septembra bolo krokom správnym smerom. Verejná podpora jasne ukazuje, o, e, že turecké obyvateľstvo chce týmto smerom ísť, posilňujúc právny štát. Ak máme e, splniť tieto e, úsilie, treba implementovať poprvé ten balíček v súlade s európskymi štandardmi a po druhé potom inkluzívnejší konzultačný proces, aby sa urobili ďalšie ústavné reformy. Nedávne stanovisko premiéra Erdogana k návrhu textu po budúcich voľbách na jar, aby sa nahradila e, ústava e, z roku 1982 za vojenskej vlády, to sú kroky správnym smerom. A potom v súlade so závermi rady z decembra 2006 e, využil som možnosť počas návštevy v auguste a mojej, moju účasť na Bosforskej konferencii v októbre v októbri som so svojimi partnermi verejne i súkromne hovoril o nediskriminačnej implementácie protokolu o asociačnej dohode. Pokiaľ ide o postup OSN pre zjednotenie ostrova a nechcem otvoriť novú cestu EÚ, belgické predsedníctvo e, kontaktovalo všetky zúčastnené strany, aby sa uľahčil prechod k normálnym vzťahom e, s republikou Cyprus. Toto úsilie bolo intenzívne a zahrňuje aj e, e, prijatie predsedníctva dodatočných konzultácií v Ankare minulý týždeň. V kombinácii s určitými odkladmi benchmarkov ku kapitolám neblokovaným Rastúci dopad na tempo vyjednávaní by mohlo e, zabrániť rade, aby formálne otvorila akékoľvek kapitoly tento semester. Ak by tomu takto bolo, tak tento uh, sklz by mal byť akýmsi budíčkom a mal by sa využiť na posilnenie politickej rozhodnosti, na prelomenie momentálnej patovej situácie. Takisto by som chcel tiež zdôrazniť, a to e, nedvojmyselne, že belgické predsedníctvo až do posledného dňa svojho predsedníctva bude pracovať na vytvorení o príležitosti, aby sa urobil pokrok v tomto procese. Až potom budeme schopní vrátiť sa k spoločným záväzkom z roku 2005, rozbehnúť e, prístupový proces na e, žitok oboch strán. Teraz zo pár slov k Islandu. Mal som tu čest, že som mohol predsedať 27. júla spoločnej konferencii s Islandom. Ako som už povedal, úzke styky Islandu z EÚ a deklarovanie pripravenosti splniť európske požiadavky, to sú úžasné prínosy pre prístupové rokovania. Avšak Island bude musieť prijať plne a vymáhať plne e, aký EÚ vrátane oblasti e, lovu veľryb, a rybolovu všeobecne. Vrátane oblasti, ako sú finančné služby, v tomto štádiu výsledky screeningu komisie nebudú pripravené až do e, roku 2011. Pokiaľ ide o bývalú Juhoslovanskú republiku Macedónsko, dosiahol sa pokrok ale nerovnak, nerovným tempom, pokiaľ ide o reformu parlamentnú, policajnú, verejnej správy, ochrany menšín a tak ďalej. odporúčania komisie otvoriť rokovania o prístupe e, sú už z oktobru 2009, ale ako všetci viete, jednomyselné rozhodnutie rady zostáva požadované na to, aby sa rozbehli skutočné rokovania. Ako som bol zdôraznil, kolegovi, eh, z eh, partnerovi z Macedónska. Vrát, eh, vzájomne priateľné riešenie k hlavnej otázke pod zaštitou OSN zostáva hlavnou témou. Medzičasom vláda v Skopie by mala napredovať, hlavne pokiaľ ide o slobodu prejavu v médií, reformu súdnictva a ďalšej implementácie rámcovej dohody z Ochridu. Dámy a páni, skončil by som troma potenciálnymi kandidátmi. Pokiaľ ide o Srbsko, viete, že rotujúce predsedníctvo uľahčilo konsenzus a 25. oktobra na Rade sa prijalo rozhodnutie prijať stanovisko k žiadosti Srbska. Súčasne zdôrazňujú, že plná spolupráca s ICTY je podmienkou pre prístup. Dôležité je hlavné zatknutie dvoch hlavných utečencov, pán, pánov Mladiča a Hadiča. Pokiaľ ide o reformu súdneho systému, treba viac reforiem, treba zrušiť základné problémy korupcie a organizovaného zločinu. Na regionálnej úrovni som poblahoželal prezidentovi Tadičovi k jeho vodcovskej úlohe a krokom k smiereniu v regióne, hlavne pokiaľ ide e, smerom k e, Bosne a Hercegovine, pokiaľ ide o tragické dedičstvo masakra v Srebrenici. Ďalej v nedávnej dobe vítame e, srbské uznesenie prijaté v septembri Všeobecným zhromaždením OSN, kde ide o záštitu OSN pri dialogu medzi Prištinou a Belehradom. Vyzývam, aby tento dialog sa čo najskôr začal. Ďalej Bosna a Hercegovina, vychádzajúc e, e, z legislatívnych volieb a 15 rokov po Daytonskej dohode, Bosna a Hercegovina si zaslúžuje zasluhuje kvalitatívne kroky vpred svojej republiky na ceste v európskej integrácii. Keď som sa stretol s e, kolegom minulý mesiac, tak toto bolo posolstvo, ktorého som E, zaslal všetkým politickým predstaviteľom v Bosnej a Hercegovine európska perspektíva pre ich krajinu, ak má byť posilnená, tak sa musia nájsť potrebné spoločné body, aby sme sa dohodli na spôsoboch, ako možno prijať potrebné reformy a to zahrňa aj e, zosúladenie ústavy s Európskym dohovorom o ľudských práv, vrátanie zlepšenia fungovania e, inštitúcií, aby sme umožnili prijatie a implementáciu zákonov EÚ a v neposlednej miere splnenie cieľov a podmienok, ktoré sa stanovili, pokiaľ ide o uzavrenie uzavretie úradu vysokého predstaviteľa. A na záver Kosovo. Kosovo, pozitívny e, vývoj bola decentralizácia, decentralizačný proces a komunálne voľby. Takisto výrazný nárast spolupráce, pokiaľ ide e, misiu právneho štátu, tzv. EULEX. Výrazné obavy však zostávajú, pokiaľ ide o E, právny štát, predovšetkým pokiaľ ide o boj proti korupcii, organizovaný zločin a pranie špinových peňazí. V prvom rešpektovaní postojov členských krajín k týmto témam, ale v súlade s e, so záväzkami Rady z roku 2009 komisia navrhuje podporiť e, postup Kosova smerom k európskej perspektíve je to pozitívna, dobrá správa. Tieto opatrenia sa momentálne diskutujú členskými krajinami a budú zahrňovať stretnutie požiadavky, pokiaľ ide o obchodnú dohodu s Európskou úniou a takisto spúsenie e, dialogu e, liberalizácie víz, pokiaľ ide o implementáciu akčného plánu reintegrácie e, utečencov. Toto sú konkrétne indikácie, ktoré EÚ prijíma bez ohľadu na dialog s Belehradom smerom k k európskym perspektívam kosovčanov pokiaľ ide o Západný Balkán a evokovanie e, spoločnej perspektívy e, krajín, ktoré prednedávnom boli vo vojnovom konflikte. Toto pripomína to, čo kedysi bolo e, základom procesu zjednotovania Európy pred 60 rokmi, túžba ľudí po miere a stabilite. Odvtedy tento ťažko vybojovaný mier prinášal sladké ovocie spoločnej prosperity a nie všetky regionálne témy sa nedajú vyriešiť. Sme ďaleko od toho západný Balkán, ale výrazne zlepšil regionálnu spoluprácu a nemôžeme pritom zabúdať na napätie, ktoré som spomenul v úvode svojho prejavu. Z cesta západného Balkánu rozvoj alebo nedostatok rozvoja, to všetko môže predpovedať ďalšie napätie, ktoré môže byť na úkor našeho spoločného úsilia. Dôležité je politické úsilie, aby sme prelobili patovú situáciu. Napriek tomu treba vytvárať e, ústretovosť a vieryhodnosť a treba e, trvalo podporovať na, e, zo strany našich občanov. Toto všetko nás presvedčí, že budeme schopní prispievať k našej a budúcej prosperite týchto krajín tým, že skonsolidujeme regionálny mier. Ďakujem vám, pán predseda, ďakujem vám, dámy a páni, za pozornosť za takú mieru pozornosti. Ďakujem. Molte grazie, signor ministro. Iniziamo il... Rečná vďaka, pán minister. Otváram rozpravu. A pán Zalafrank ako prvý, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán minister, tu som. Srdečne vás vítam, pán minister, teda zároveň predseda rady. Som veľmi rád, že ste prišli medzi nás a že ste popísali situáciu v súvislosti s kandidátmi a potenciálnymi kandidátmi. Vieme, že Rada ministrov sa čoskoro vyjadrí k správe komisie. Ja sa na to pozerám podobne ako vy, pán minister. Samozrejme, všetky kandidatúry musia byť posudzované je nutné si uvedomovať, ako sa tam špecifika, ale zároveň nesmieme zabúdať na isté pozadie. To znamená, že môžu tam byť určité špecifické podmienky, ktoré e, ma, môžu mať svoj pôvod napríklad e, v hospodárskej kríze a tak ďalej, ale nutné je sa na to pýtať a zisťovať a stavať sa k tomu kriticky. Mal by som otázku, ktorá sa týka približovania. Vieme, že toto je skôr také dlhodobé plánovanie. Vy spolupracujete aj so svojím predchodcom, aj so, vaš, so vašim následovníkom na úrovni predsedníctva. Čo sa týka samotných okolností, vy ste povedali, že vlastne máme 1. december a že je to výročie, prvé výročie vstupu Lisabonskej zmluvy do platnosti. priebehu doby sa vytvorila Európska služba pre vonkajšiu činnosť a tu boli určité špecifika. Napríklad Louis Michel nebol zvolený, mm, nahradil ho jeden švajčiar, potom na valnom zhromaždení sa prijalo e, prizadla rezolúcia a mne by teda zaujímalo, že ten impuls, ktorý mal zabezpečiť Lisabonská zmluva, kde je jeho vlastne cítiť? Je ho cítiť alebo nie? Zmenilo sa niečo alebo nie? Je tam nejaká nová dynamika? A posledná otázka. Vy ste popísali jednotlivé prípady detailne. A ja by som sa chcel spýtať tak všeobecnejšie, ako to vyzerá v Európe v súčasnosti v súvislosti s, e, s hospodárskou krízou? Ak keď vychádzame z tejto krízy, znamená to nové impulzy alebo nie v súvislosti s rozširovaním. To znamená, že je to tak, že máme krízu a nevieme, ako budeme ďalej postupovať v Európe, nemáme ešte rozpočet, ako sa to bude riešiť. Budete sa snažiť v decembri na rade e, zabezpečiť nové impulzy pri rozširovaní? Alebo nie? Ďakujem pekne, pán Zala Franka. A teraz pani Flotr predsedníčka e, delegácie pre vzťahy s Tureckom. Euh, euh, Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán predseda rady, za vašu prezentáciu. Vy ako predseda rady ste nám poskytli mnohé informácie. Spomínali ste, že rozširovanie je veľmi politický a veľmi taký citlivý proces. Čo sa týka Turecka, iste by bolo možné spomenúť mnohé argumenty na to, aby sa to celé oddialilo, spomalilo, aby sa to posunulo na inú úroveň, mohlo by sa hovoriť o hospodárskej kríze. Keď si pozrieme, ako sa, aký je tam hospodársky rozvoj, aké sú, aký je tam hospodársky prínastok, aká je zamestnanosť, dalo by sa uh, hovoriť, že dalo by sa to zároveň urýchliť. Ja chcem povedať, že ja som za trvalo udržateľný rast. Samozrejme, každý štát má svoje problémy, každý je v inej situácii, má inú ústoky obyvateľstva a tak ďalej. Nechcem tým hovoriť, či hospodárska kríza je dobrá alebo zlá pre rozširovanie čo ste ale hovorili v súvislosti s Tureckom, máte pravdu, vy by ste vy chcete sledovať eh, celý ten proces, chcete podporovať proces vytvárania novej ústavy, posilňovania demokracie a, a právneho štátu. Koneckom sa to hovoria aj naši poslanci, keď navštívia Turecko. Ide o to, aby sa eh, implementovali všetky eh, protokoly, to je nutné spomenúť, je nutné byť konzekventný. A to, čo mňa v tejto etape zaujíma, a zaujímal by váš názor, ako to vyzerá na úrovni rady. To znamená, čo hovoríte vy, čo hovoria iní členovia rady. Samozrejme, navonok chceme pôsobiť koherentne, ale je dôležité sa zamýšľať aj nad tým, aké sú naše vzťahy, ako ich chceme rozvieť, aké sú stratégie, aká je vyváženosť, aká je spolahlivosť celého procesu na rade. Ja by som to označila za hm, znepokojujúce alebo také trošku sklamanie, keď počas takého predsedníctva, ako je vaše, teda kde ide o štát, ktorý je veľmi dynamický, čo sa týka podpory, rozširovania, keby sa počas takéhoto predsedníctva neotvorila žiadna kapitola. Existuje určitá možnosť otvoriť ďalšiu kapitolu v súvislosti s Tureckom, napríklad hospodárska súťaž. Preto by ma zaujímalo, aké je vlastne vaše posolstvo rade v rámci príprava, prípravy zasadania istých formácií rady. Ide o to, aby sme postupovali konzekventne, logicky a aby sme mali vyvážený proces, kde obidve strany by sa vzájomne plne rešpektovali. Lebo ak nastane určitá stagnácia, tak rozhodne by to nepomohlo proces, demokratizačnému procesu v Turecku a nepomohlo by to ani nám. A vy, ako predsedníctvo rady, samozrejme máte možnosť prísť iniciatívami, aby sa toto spomalenie rozhovoru s Tureckom opätovne urýchlilo. Ďakujem pekne. Teraz pán Kačín. Ďakujem pekne pán minister, ja by som sa chcel spýtať, aké úsilie chcete vyvinúť, aby sa zmenila situácia v rámci Cypru. Nehovorím tu o Turecku ani o vzťahoch smerom Turecku, to hovorím o Cypre o rokovanie medzi dvomi prezidentami, ako prekonať tú zložitú situáciu, ako zabezpečiť zjednotenie ostrova niekedy v budúcnosti. To znamená, že je nejaká ochota ešte dokonca predsedníctva vykonať nejaké kroky? Honorevole Angurakis. Ďakujem pekne. A teraz uh, pán Angurakis. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte, aby som vám položil tri otázky, pán predseda Rady. Informovali ste nás o mnohých veciach a spomenuli ste aj určité veci, ktoré vás znepokojujú v súvislosti s Macedónskom ste spomínali, že dohody je nutné plne implementovať. Ak máte nejaké obavy, z čoho vychádzajú, čo sa opierajú, to by ma zaujímalo. A potom druhá otázka. Pochopili ste moju otázku?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 práve ktoré sa týkajú tejto dohody, že by tam boli teda nejaké problémy. Ide o implementáciu tejto dohody. Kde tam vidíte problémy? Že či tam nedostatočná implementácia, alebo aký je váš názor? No a potom druhá otázka, ak dovolíte, tá sa týka Chorvátska. Musím povedať, som sa dočítal, a bola, bola, bol to prieskum Eurobarometra, že väčšina Chorvátov je proti pristúpeniu k EÚ. Je vám známe prečo? Prečo vládne takýto názor? A čo to potom znamená? No a potom, ak dovolíte, posledná otázka. A síce, týka sa vývoja v Bosne a Hercegovine. Tu ide o úrad vysokého komisára OSN. Ako vyzerá to načasovanie pri prípadnom riešení? Je tam nejaká nádej? A teraz štatút Kosova, to je skutočne posledná otázka. Na úrovni EÚ, na úrovni Rady, na úrovni európskych inštitúcií? Je tam nejaký vývoj, čo by sa týkalo uznania Kosova? Zo strany štátov, ktoré Kosovo ešte neuznali. Ďakujem pekne. Angurakis, la parola all'onorevole. Ďakujem pekne, pán Angurakis. A teraz pán Poselt. Prezident, eh, Ďakujem pekne, pán predseda. My sme tu na to, aby sme sa dozvedeli nové veci, preto úplne konkrétne otázky. Číslo 1 Myslíte si, že do konca roka by bolo možné uzavrieť kapitoly s Chorvátskom? Ak áno, koľko? Myslíte si, že počas maďarského predsedníctva je možné uzavrieť rokovania? To by bola teda taká prvá otázka, taká širšia. A druhá otázka. Máte nejaké plány v decembri na rade presadiť aby Macedónsko dostalo dátum pre začiatok rokovaní budúci rok? To sú dve veľmi konkrétne otázky. Grazie, onorevole Posselt. Ďakujem pekne, pán Posselt. A teraz pani Cornelisen. Yeah, thank you. Um, a few remark- Ďakujem pekne, pár pripomienok, ktoré sa týkajú Bosny, a spolupráci s ICTY. Čo sa týka Bosny, vy ste vraveli, že politici v krajine musia nájsť určité spoločné riešenie. Myslím si, že aj jednotlivé štáty EÚ by mali si vytvoriť určité spoločné stanovisko, lebo vieme, že je tam veľká nezhoda Hovorí sa o zatvorení úradu vysokého predstaviteľa. To je ako keby jeden cieľ. Je tam určité posolstvo, ktoré som sa dozvedel ľudí v Bosne, že by sme sa chceli odtiaľ stiahnuť čo najrychlejšie. Ja si myslím, že práve opačné posolstvo potrebujeme. My si robíme starosti a neodídeme odtedy, kým tam nie je fungujúci federálny štát preto by sme tam mali byť dovtedy, kým je to nevyhnutné. A podľa mňa rada mala apelovať na pani Ashton spolu s komisiou, aby pripravili určitú iniciatívu, aby sa pripravili reformy, ktoré by viedli k ústave. Čo sa týka Srbska, máme to rozhodnutie rady z 25. oktobra, kde sa spomína, že rada ponúkne nevyhnutnú podporu na to, aby bolo možné dolapiť mladiča a hadiča. To je podľa mňa dobrý nápad. A hrada mala byť proaktívna pri poskytnutí podpory, či už finančnej alebo nejakej materiálnej. Samozrejme je možné hľadať rozličné riešenia a teraz Macedónsko. Naposledy, keď som hovorila s ľuďmi v Macedónsku, musím povedať, že bola ohrozená kredibilita EÚ. Ľudia mali pocit, že sú vydieraní. Mali pocit, že na jednej strane je už členský štát, na druhej strane nečlenský štát, situácia bola zložitá a preto je dôležité, sa zamerať na tú otázku a ako sa snažíte to riešiť. Snažíte sa vy, vy zatlačiť na Grécko, aby oddelila e, proces rozširovania od rieš- proces riešenia názvu? Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Cornelisen. A teraz e, pani Šöpflin. Uh, thank you, chair. Pán Šöpflin. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolite dve otázky. Poprvé, chcel som sa spýtať čo odovzdáte ako belgické predsedníctvo maďarskému a aká, aká bola efektivita tria, predsedníckého tria a máte aj nejaké odporúčania pre maďarské predsedníctvo? Možno, že by bolo dobre sa zamýšľať nad tým, ako funguje trio. To je vlastne prvýkrát, čo sa vytvorilo takéto seriózne trio. Moja druhá otázka. Spomínali ste isté úlohy, ktoré majú vlády čínskych štátov voči ich verejnosti. Myslím si, že toto je veľmi zložitá otázka. Častokrát sa to na to zabúda a nehovoríme o tom. To znamená, že otázka rozširovania je veľmi zložitá. Keď hovoríme o rozširovaní, nie je to nie je iba o to, že nejaký štát sa pripojí, ale že vlastne spoločenstvo ako také sa rozširuje. Toto je špecifický problém, ako my idete riešiť. Grazie, onorevole Schöpflin. Eh, Ďakujem pekne, pán Schöpflin. No a keďže už nemáme nikoho... De- Á, pani Lunáček, nech sa páči, ešte vás berieme. A potom pán Tanok. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán minister a predseda rady, Gladly so. It makes things easier. <laughs> um, uh, as, uh, hello. <laughs> Good afternoon. Sorry. Tak vás zdravím. Prepač, že som sa trošku omeškala. Mala som dôležité stretnutie, musela som sa rozpoltiť, tak povediac. Ja som si vypočul, čo ste povedali. Ja som spravodajkynia tohoto parlamentu pre Kosovo. Strávila som tam teraz 5 dní, teda krátko pred voľbami. A mal by som jednu zásadnú otázku, ktorá sa týka Kosova. A vlastne už to spomínal jeden z predrečníkov. Je to vec, ktorá ma veľmi zaujímala, či ste dosiahli nejaký pokrok v rámci tých piatich štátov, ktoré neuznali Kosovo. Ja si myslím, že Európska únia v rámci inštitúcií, ktoré má misií, ktoré realizuje, čo nám chýba, je spoločné stanovisko a niečo, čo by ľudia cítili, že je tu jedna Európska únia a také otázky ako vízový dialog, to je veľmi dôležité. Tých 5 štátov, či teda uznajú ten štát alebo nie. Zložité je to aj z hľadiska Srbska. Takže dosiahli ste nejaký pokrok v rámci uznania. A potom druhá vec, zásadná je vízová liberalizácia pre Kosovo. Ako iste viete, všetci ostatní to majú. Bosna, Albánsko od 15. decembra, jediný štát, jediní mladí ľudia, ktorí sú mimo a ktorí sa cítia byť veľmi izolovaní, sú občania Kosova, kde je veľmi veľa mladých ľudí, ktorí nemajú možnosť cestovať bez víz a ktorí sa nemôžu oboznámiť s tým, čo to znamená vlastne Európa. Toto je niečo, čo posilňuje určité sily v rámci Kosova, ktoré budú aj v novom parlamente. Je tam určitá strana, ktorá chce, aby všetci z EÚ boli mimo krajiny, opustili krajinu. To znamená, že rada a komisia by mala konať, je dôležité viesť vízový dialog, aspoň zahájiť, a to je bolo niečo, čo je veľmi citlivé pre občanov Kosova a ohrozuje to našu pozíciu v Kosove. A strácame tam podporu pre európsky pokrok. Čo robíte vy, ako presviečate členské štáty a občanov Kosova o tom, aby tam bol vízový dialog teraz. Viem, že to nebude zo dňa na deň, teda ako pôsobíte v tejto oblasti. Ďalšia vec sa týka Čiernej hory. sú tam určité problémy s privatizáciami energetického sektoru. A ako k tomu pristupujete, Čierna hora a jej vláda je známa preto, známa tým, že je no, značne netransparentná, povedzme to takto. A ako chcete zvýšiť transparentnosť v oblasti privatizácie, ako sa to snažíte dosiahnuť a ako chcete znižovať korupciu v Čiernej hore. Ďakujem pekne, pani Lunáček, a teraz pán Tenok. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán, eh, ja som spravodajca za Čiernu horu. Nechcem o tom hovoriť, lebo to je veľmi bezproblémová téma, čo je samozrejme veľmi dobré je dobré, že máme takýto štát na Západnom Balkáne, to už aj pre celých sudcov. Ale nadviezem na to, čo povedala pani Lunáček, ja sa už teším na pozmeňujúce návrhy, ktoré predloží politická skupina. Privatizácia to je niečo, ja súhlasím, že to má prebiehať transparentne. A e, celkovo tá privatizácia je dobrá. Štát chce privatizovať sektory, ktoré to vtedy kontrolovať. Ja som sa chcel spýtať, že máme teda Lisabonskú zmluvu. Mňa by zaujímalo, že ako to celé prebiehalo v praxi, čo sa týka rotujúceho predsední, predsedníctva, čo sa týka ministrov zahraničných vecí, keďže teraz vlastne máme posilný alebo nový úrad a máme tu vysokú predstaviteľku a podpredsedníčku komisie. Zároveň tu máme vášho belgického spolupčana, pána van Rompoja. Aký, aká je úloha každej komponenty? Je to dobre zosúladené? A aká je v rámci toho úloha rotujúceho predsedníctva? Čo vlastne odovzdáte ďalej? Vy vlastne ste jedný z posledných ministrov zahraničných vecí, ktorý môže, tak povedať, konať v tejto oblasti, lebo keď nastúpi ESVČ, a keď začne fungovať budúci rok a budúcnosti celkovo, tak vlastne sa tam presunú viaceré kompetencie, ako napríklad externé vzťahy, rozširovanie, obrana, bezpečnosť a bude to prebiehať ináč ako doteraz. Ďakujem veľmi pekne, pán Tanok. A teraz pán Kaculidis. Ďakujem, pán predseda. Pán minister, Eh, vy ste povedali, že ste čestným vyjednávačom medzi Tureckom a Gréckom, pokiaľ ide o ankorský, eh, ankorský protokol, eh, pokiaľ ide o otvorenie niektorých kapitol prístupových. Môžete nám podať nejaké správy? A ak nie, tak ja vás chcem ubezpečiť, že to, čo ste povedali, teda plný nediskriminačný prístup k ratifikácii ankarského protokolu e, je vlastne e, návrhom a nie nejakým polovičným potrením. E, ďakujem, pán Kasolidis. Pán minister, nech sa páči, bolo tu 10 otázok a veľa prihlášok do diskusie. Nech sa páči. Dúfam, že vás nevyčerpám, ale chcem podať vyčerpávajúce odpovede ja som si poznamenal viaceré poznámky a tie, predpokladám, chcú sa postarať o to, aby ovplyvnili e, e, postup a boli vypočuté a teda neboli vlastne skutočnými otázkami, ale chcem odpovedať na tie položené otázky. Pán Sava Franka, ak hovoríme o niektorých e, nedávnych udalostiach, pokiaľ ide o OSN a hlasovania, tak to je trošku vzdialenejšie od e, samotného procesu rozšírenia. Ale je pravda, ak Lisabonská zmluva mm, nás má preniesť do pozície, keď budeme schopní hovoriť jedným hlasom, tak e, tam by malo ísť nie len o slova, ale aj o konanie, o prax. Pán Salafranka spomenul e, tzv. únavu z rozširovania a tiež e, ten prípad rotujúcich predsedníctiev. My sme mali veľmi praktický prístup e, k rotujúcim predsedníctvám. Veľmi sa upieram na ten horizont 31. december. Deklaratívne vyhlásenia sú zbytočné, ak e, za nimi nenasledujú konkrétne kroky a preto sa snažíme o to, aby ten vlak pokračoval ďalej. E, teda musí to byť proces, v ktorom kandidátske krajiny vidia, že ich berieme vážne a že e, reagujeme samozrejme na to, ako oni konajú, aké oni majú zásluhy. To je tá hlavná filozofia, ktorú sme využívali a opakovali vždy znova. Toto nie je proces, ktorý je ovplyvňovaný nejakým kalendárom. Nemôžeme sa opýtať e, ako študenti, kedy dostanem diplom. E, vždy sa môžete spýtať, kedy budem mať, budete mať skúšky, ale kedy dostanete výsledky, tak to závisí aj od toho, akú prácu odvediete a tu ide vlastne o e, zapracovanie celého aký komunitér. Takže nám ide o to, aby ten proces pokračoval, aby sa hýbal. Nechceme veci zastav, zastatovať, zastavovať, blokovať, dostávať do slepej uličky. Chceme, aby sa to hýbalo, ale nebude to proces, v ktorom budeme využívať nejakú logiku kalendára. Pani Flotr povedala, že je to pozitívny kontext, najmä pokiaľ ide o hospodársky kontext. Áno, to je pravda a to treba jasne povedať. Pristupový proces mnohí vnímajú ako hrozbu, ale musím povedať, že zo sebou prináša aj mnoho príležitostí. A ak sa ma pýtate, aké posolstva prichádzajú k nám a kolegom z rady, tak musím povedať, áno, je to to, čo ste povedali. Hovorili ste potom aj o Turecku. Čo môžeme povedať našim kolegom, 27 kolegom v rade. A to je konštatovanie, že pri poslednej návšteve Turecka som sa stretol s mnohými zástupcami, zástupcami menšín, náboženských menšín, ale aj so zástupcami e, aktivistov pre ľudské práva, ale aj s zástupcami z hospodárstva. A oni boli skôr kriticky naladení voči vláde, ale oni stále hovoria o tom, že v Turecku sa dejú mnohé zmeny vďaka e, tomu úsiliu a ambícii pristúpiť do Európskej únie. A tiež nám povedali, neobracajte sa nám chrbtom. Treba skonštatovať, že naša spoločnosť sa mení, tak hovorili títo ľudia v Turecku vďaka tureckej ambícii. A keď ste hovorili o tom, že v tej kapitole 8 sa mnoho udialo, nejde o detaily, ide o vykonanie, o splnenie týchto zákonov. A to je posolstvo, ktoré musíme vždy znova opakovať. Nejde teda len o prijatie zákonu, ale musia sa aj plniť a v decembri samozrejme potom uvidíme, ako e, to vyzerá z kapitolu 8. Pán Kačin, proces znovu zjednotenia Cypru. Ja som sa pokúšal v úvode e, naznačiť, že pre mňa je dôležité, aby som svoju prácu konal dobre. Nechcem nahrádzať OSN ktoré už dlho konajú tento proces. Nejde o to, aby som sa pozrel na to, ako za tých 6 mesiacov, ktoré som mal k dispozícii, sa mohol postarať o to, aby tento proces pokračoval. Áno, viem, že sú problémy medzi Tureckom a Cyprom a Tureckom, a, ale treba to vidieť tak, že musíme pokračovať ďalej. Bol som v Nikózii a Hovoril som s prezidentom Kristoforosom. Usiloval som sa, aby som pochopil tú dynamiku, aby som pochopil problémy a aby sme mohli hľadať riešenia. Ale mne išlo aj o to, aby postupoval proces rozšírenia. A to je moja zodpovednosť. Ja som sa veľmi pozorne pozeral na to, ktoré kapitoly možno otvoriť, pokiaľ ide o proces rozšírenia voči Turecku. A samozrejme tie kapitoly, ktoré nie sú e, politicky blokované, tých je už tak málo, že keby aj belgické predsedníctvo mohlo otvoriť a začať nové rokovania, nové kapitoly, tak ten zoznam e, kapitol, ktoré ešte treba vykonať, je veľmi krátky. A samozrejme, je potrebné ďalšie, sú potrebné ďalšie vstupy. A samozrejme zostáva riešenie otázky ostrova, alebo ako vy hovoríte, plná implementácia ankarského protokolu. A my o tom hovoríme a vždy s perspektívou toho, aby sme otvárali ďalšie kapitoly. Takže ja som nebol príliš ambiciozný a nechcem sa tu prezentovať ako ďalší predstaviteľ OSN. Každý má svoju úlohu, ale samozrejme ja som veľmi úzko spolupracoval s tými, ktorí majú túto zodpovednosť. Potom dohovor eh, OVRIT. Áno, to je dohoda, ktorá bola umožnená OSN a išlo o ukončenie násilia. A ja súhlasím s eh, hodnotením komisie, je tu dôležité, aby vláda urobila viac pre implementáciu. A pýtali ste sa ma, aké problémy tam vidíte, najmä pokiaľ ide o centrali- proces centralizácie a o zabezpečenie väčšej transparentnosti a tiež pokiaľ ide o finančné prostriedky a tiež spolupráca s Radou pre európsku integráciu. My sme vytvorili niekoľko predpokladov, e, ktoré pomôžu riešiť tieto problémy. Pokiaľ ide o Bosnu a Hercegovinu, tam budem veľmi opatrný. Ak mám byť úprimný, keď hovoríme o Bosne a Hercegovine 14. decembra, tak tam chceme vyslať pozitívne signály. Skonštatujeme, že európske povolanie tejto časti sveta je tiež európske, ale samozrejme tam treba vykonať ešte veľký kus práce a samozrejme 14. decembra nemožno hovoriť o nejakom progrese. A to isté platí pre Kosovo. Preto som hovoril o niektorých z týchto krajín na začiatku. Je jasné a to sme počiarkli, keď sme sa stretli s ministrami zahraničných vecí v Sarajeve, to ešte bolo počas španielského predsedníctva, že chceme vyslať jasný signál, že všetky tie krajiny v našich očiach majú povolanie do Európy. Ale nemožno to nahradiť ako si logikou nejakým harmonogramom, dajte nám dátumy, kedy budeme v Európe. Tam treba vykonať veľa práce. Pokiaľ ide o otázku uznania, nemám tu žiadne prvky, ktoré by zásadne zmenili situáciu. 22 e, krajín uznalo Kosovo, 5 nie. Je jasné, že, a to je odpoveď na otázku pana Salafranku, e, pýtajú sa mnohí, dáva nám Lisabon príležitosť hovoriť jedným hlasom? Áno, áno, v OSN e, napríklad tam e, rezolúcia o Srbsku, tam sme hovorili jedným hlasom, dosiahli sme jednotné stanovisko 27 aj napriek tomu, že 5 e, z nás neuznalo Kosovo. Teda je možné postúpiť ďalej v tomto procese a hovoriť jedným hlasom. Teda áno, je tu zmena myslenia, pokiaľ ide o túto otázku, e, aj pokiaľ ide o tých 5 krajín, ktoré Kosovo neuznali. A teda koľko kapitol, e, pokiaľ ide o Chorvátsko, ešte sme schopní otvoriť. Aj tam. Musíte pochopiť moju, moju úlohu. Vyjednávač nekreslí hrubé čiary. E, ide nám o to, aby sme dospeli ku konsenzu. Ale môžeme povedať, budeme intenzívne hovoriť najmenej o troch kapitolách a budeme sa snažiť zabezpečiť progres. Druhá otázka tiež ku Chorvátsku. Myslíte si, že do konca maďarského predsedníctva sa proces pre Chorvátsko ukončí? Ja tu nebudem robiť to, čo sa mne nepáčilo a nebudem to robiť ani pre mojich nástupcov. Myslím, že musíme byť realistickí. A myslím, že zodpovední ľudia v Chorvátsku sú tiež realistami. Často počúvam, že niektoré z tých najentuziastickejších štátov e, menujú skoršie dátumy ako samotní zodpovední Chorváti. Áno, znamená to isté obete, keď hovoríme o konkurencieschopnosti. To sa ľahko povie, ale e, to znamená uzatvorenie niektorých podnikov, to znamená uzatvorenie e, dotácií zo strany vlády. Tu ide o stratu pracovných miest. To znamená, že tieto veci sa ťažko robia. A ja blahoželám chorvátskej vláde, že postupuje realisticky, neslubuje nerealistické termíny. A preto túto otázku treba predovšetkým povedať Chorvátom, lebo oni veľmi dobre vedia, čo sa má urobiť, čo sa musí urobiť, a aby sa dostali e, e k cieľu. Ja, ja, ja, ja dat weet ik. Diplomats want to protect me against myself, but there's no problem. Diplomati ma tu chcú chrániť pred, pred mnou samým, uh, ale to nie je problém. Teda ja som si tu čosi iné napísal na papier uh, o Macedónsku, ale počuli ste to, čo som povedal. Uh, a to vás rozosmialo, to je dobré. Myslím, že všetci z vás, ktorí hovoria, že tu je istá netrpezlivosť, pokiaľ ide o postup pro, progres v otázke názvu, tak naozaj to je pocit mnohých. Keď sa niekto pýta, áno, vyvíjate tlak? Áno, áno, vyvíjame tlak, ale robíme to vyrovnanie chceme, aby sme dosiahli dohodu a, a to vždycky vyžaduje dvoch, aby sa dosiahla dohoda. Ja hovorím s oboma mojimi kolegami a viem, že sú tu úsilia nájsť dohodu, pokiaľ ide o otázku názvu. A pre nás je to veľmi dôležité. A pokiaľ ide o rotujúce predsedníctvo, pre nás je dôležitejšie, pre mňa bolo dôležitejšie, aby som si ustriehol to, že dokonca keď sa aj vyrieši otázka názvu, bude ešte veľa vecí, ktoré e, bude treba urobiť, pokiaľ ide o integráciu aký komunitér. A e, nič viac e, nepribližuje krajiny k EÚ ako to, že integrujú e, aký komunitér do svojej legislatívy. Často ľudia hovoria, že všetky tie úsilia, ktoré robíme, všetky tie úlohy, ktoré nám kladiete, to je veľa, ale E, ja hovorím, približenie sa ako aký komentér znamená dar pre vašich vlastných ľudí. Je to e, väčšia ochrana e, práva, právny štát. To je obeď, alebo je to dar pre vašich ľudí? Ja myslím, že by sme mali byť hrdí na to, že približenie sa k aký komunitér znamená progres sám o sebe. Súhlasím so všetkými, ktorí hovoria o pomoci, o poskytnutí odborných pohľadov, pokiaľ ide o a integráciu aký komunitér. A to robíme. Nemôžem pri, možno hovoriť príliš o detailoch a to pre jednoduchý dôvod, pretože komisár File e, zabezpečuje túto pomoc a organizuje na konci zaznela otázka, ako integrovať úsilie tých rôznych e, zdrojov moci v Európskej únii, pokiaľ ide o proces rozšírenia. Niekto sa ma opýtal, je to posledný krát, čo rotujúce predsedníctvo bude hovoriť o e, rozšírení? Nie, nie. Ja si myslím, že to je chybná domnenka, že e, túto otázku niekedy bude konať len alebo plniť zahraničná služba. Toto je zásadne medzivládny proces, takže rotujúce predsedníctva ďalej budú mať svoj diel zodpovednosti na politickej úrovni, pokiaľ je o dosiahnutie konsenzu medzi členskými štátmi o tom, ako e, dostať do Európskej únie ďalšieho kandidáta. A otázka, či ste v kontakte, v blízkom kontakte s komisiou, moja odpoveď áno, potom ste kontakte so všetkými súčasťami a, a, a tými, ktorí majú vplyv v EÚ. Áno, odpovede áno, ale je to ďalej zodpovednosť rotujúceho predsedníctva. Pán, pani Cornelsen povedala niekoľko zaujímavých otázok. Ide tu aký odkaz e, tria, dedičstvo tria a tiež tá otázka, ako komunikovať medzi členskými štátmi. A to, že je ťažké pre členské štáty e, tlmočiť svoje e, mes, e, posolstva. Ja si myslím, a hovorím tu ako národný politik, jedna z veľkých tragédií európskeho projektu a tu nemám na mysli len rozšírovanie, jedna z veľkých tragédií je to, že národní politici si zvykli na veľmi jednoduché riešenia, keď ide o podávanie zlých správ vašim národom, tak to vždy zvalia na Európu. Keď máte dobré veci, tak sa postavíte pred kamery a poviete, a dosiahol som toto alebo tamto. Ja myslím, že spôsob, ako národní politici hovoria o Európskej únii, je rozhodujúci v tom, aby sme presvedčili národnú mienku o tých veciach, ktoré robíme. A samozrejme, treba klásť dôraz na príležitosti, ktoré rozšírenie prináša. A tu musíme prizvať národných politikov, aby sa na tom podielali. A myslím, že mm, to, čo hovoríte, že že to je vlastne ľud, ktorý sa tu môže podielať na tom rozšírení. Pokiaľ ide o Kosovo, áno, hovoríme a robíme to s perspektívou, aby sme vytvorili e, zjednodušenie vizového režimu e, s Kosovom a tiež možnosť e, obchodnej dohody z EÚ. Takže tieto jasné náznaky zo strany EÚ sú signály, že chceme mm, brať Kosovo a osud ľudí v Kosove vážne. A to jasne e, smerom, ktorý ste spomínali aj vy. A posledná otázka Nebudem výbor informovať o mojich úsiliach, pokiaľ ide o implementáciu ankarského protokolu. Vy ste vo vašej otázke spomenuli myšlienku, že to nebude proces krok za krokom, ale, ale, e, ale že to bude ako celok. Dovolte, aby som nesúhlasil. Myslím, že e, E, v politike treba, treba robiť e, rozhodné kroky, aby sme vytvorili novú dôveru. A e, zmena z politického smerovania je často otázkou procesu krok za krokom. Ďakujem, pán predseda. <clears throat> Ďakujeme. Veľmi užitočné a zaujímavé stretnutie. A aj kolegovia vám určite poďakujú za vašu úprimnosť, presnosť, s akou ste v takom krátkom čase dokázali zodpovedať toľké otázky. Ďakujeme vám za e, vašu prítomnosť. A e, chceli by sme vás e, mimochodom vidieť pravidelne, tak aby sa udržoval kontakt s predsedníctvom. Po Lisabone sa mnohé zmení, ale mnohé aj ostáva a budú platiť v budúcnosti. Ďakujem vám a do blízkej budúcnosti. Bene, allora siccome abbiamo qualche minuto, pochi minuti di anticipo sulle ore, l'ora, l'ora prevista. Sme trošku v predstihu, keďže na 16.30 sme plánovali začať hlasovať a včera nemohli, sme nemohli diskutovať o bodoch 4 a 5, takže správy pána Kačina, takže by som teraz pána spravodajca poprosila, aby sa ujel slova, aby sme dobehli včerajší eh, čas. Do 16.30 budeme teda eh, hovoriť o týchto témach. Máte slovo. Grazie, onorevole prezidente Albertini. Ďakujem, pán predseda Albertini. Milí kolegovia, prvom rade by som chcel poďakovať všetkým kolegom za ich úžasný prínos. Spolu s tieňovými spravodajcami sme dospeli k 18 e, e, kompromisným pozmeňujúcim návrhom, ktoré vlastne vplynú do tretiny pôvodných návrhov. Toto je dôležité pre túto tematiku. Chorvátsko zrýchluje svoje rokovania. Čierna hora sa budúci mesiac stane pardon, tento mesiac stane kandidátskou krajinou. To je pre celý región veľmi pozitívne a vytvára to tempo, ktoré by malo využiť aj Srbsko. Ako kolegovia poukázali, uznesenie k pokres pokroku Srbska bude najpozitívnejšie z doterajších a podľa mňa bude začiatkom zrýchlenia reform v Srbsku, čo pomôže v konečnom dôsledku vstupu Srbska do EÚ dotazník e, Európskej komisie bol posunutý e, pánu Cvetkovičovi. A e, čakáme na budúci dialog s Prištinou a spoluprácu s ICTI. Ďalšou výzvou je reforma súdnictva. Vítam signály, že srbské orgány tieto témy berú veľmi vážne dúfam, že budeme svedkami zásadného pokroku v blízkej budúcnosti. Pokiaľ ide o ratifikáciu stabilizačnej a asociačnej dohody so Srbskom, rád by som kolegom pripomenul význam tejto dohody pre prístup západovalkanských krajín. Tieto krajiny majú politický a právny rámec na vzájomné vzťahy, čo veľkou mierou prispelo k stabilite regiónu. Európska perspektíva je E, bližšie a takmer na dosah. Srbský parlament ratifikoval v septembri 2008 vďaka hlasom aj dvoch opozičných strán a to vládnucej koalícii dalo väčšinu. Bohužiaľ, kvôli nedostatku spolupráce Belehradu s ICTI ratifikácia nezačala v členských krajinách. SIE bolo ratifikované doteraz 11 členskými štátmi, ešte 16 musia dohodu so Srbskom ratifikovať. Úloha Európskeho parlamentu prispieva výrazne k európskemu integračnému procesu kandidátskych krajín. Našu prácu úzko sledujú mnohí a pozorne následujú. Ratifikujúc e, zmluvu o spolupráci s Srbskom, to povzbudí Srbsko prijať potrebné kroky, ktoré nám potom pomôžu k ratifikácii v členských krajinách. Prokurátor Bramec, spolupráca s ním a budúci dialog s Prištinou, to všetko umožní Srbom ukážať, že proces napreduje e, e, rýchlo. Ďakujem vám za pozornosť a som pripravený odpovedať na prípadné otázky o pozmeňujúcich návrhoch a kompromisov. Ďakujem. Ďakujeme, pán Kačín. Máme čas len na tri prihlášky na, na tri minúty. Pani Kopa, minúta. Ďakujem, pán predseda. Chcem pánu spravodajcovi poblahoželať k pozitívnej správe, ktorá vysiela veľmi konkrétne posolstvo o európskej perspektíve krajiny, takisto za jeho konštruktívny prístup k e, kompromisným pozmeňujúcim návrhom. My si myslíme, že Srbsku treba vyslať pozitívny signál, úprimne pomenujúc problémy, ktoré ešte treba vyriešiť. Dva body. Poprvé ICTI. Podporujeme z pozíciu pána Brameca, tak ako sme to už boli povedali, že najlepším dôkazom spolupráce je zatknutie. A tu očakávame správu pána Brameca budúci týždeň. Druhá vec, Kosovo. To je veľmi dôležité. Nie je to správa o Kosove. Vieme, že Kosovo je veľmi sporný, sporná téma pre túto výbor. A tak by sme nemali nemali vysielať e, posolstvo o rozštiepení. Naša skupina predkladá dva kompromisy, 3 a 4, s oboma súhlasím a nepodporíme ďalšie pozmujúce návrhy ku Kosovu. A iné skupiny vyzývame k tomu istému. A na záver chceme tiež poďakovať spravodajcovi a je dôležité vyslať zjednotenú spoločnú, spoločné posolstvo. Pani Cornelisen, minúta. Ďakujem. Tiež si úžasne vážim prácu, ktorú pán Kačín s nami tieňovými ehm, realizoval Chcela by som povedať, že za našu skupinu som zodpovedná za Bosnu a myslím si, že toto je veľmi dôležité, že my ako Európsky parlament zostávame tvrdí v tejto téme. Mladič a Hadič musia byť chytení nie len pokiaľ ide o Srbsko, ktoré, kde množstvo ľudí sa naďalej vníma ako obete vojny namiesto, aby sa pozerali na minulosť vyváženým spôsobom. Takisto pre Bosnu je to veľmi dôležité. Tento rok zase 775 e, obetí genocídy bude pochovaných a treba chytiť v zločincov. Srbsko to musí urobiť všetko, čo je v jeho silách. Správa Brameca posledná je veľmi kritická a treba zabezpečiť e, alebo očakáva sa, že budúca správa bude ešte snáď kritickejšia. ICTI už má len dva roky na svoju prácu a plná spolupráca je tu kritériom. Buďte prosím všetci tvrdí. Kompromis 5. To sme diskutovali s tieňovými veľmi dlho. Väčšina skupín súhlasila s vyňatím e, slova the most Takže to bude len slovo only apprehension and uh, rendition of main fugitive can be deemed as evidence of full cooperation. Takže budeme hlasovať oddelenie o tom slove the most a vyzývam vás, nezahrnite toto slovo, aby naše posolstvo bolo silné a pozrite sa aj na nové znenie do pléna, ako náhle bude pramecová správa k dispozícii. Buďme potom ešte pevnejší. Pani eh, Šöpflin môže uzavrieť túto pán Šöpflin toto kolo otázok. Myslím si, že to je dobrá správa. Kompromisy sú dobré. Tvrdo sme na nich pracovali. Chcem poblahoželovať pánu Kačinovi a súhlasím s predrečníkmi. Benissimo, allora possiamo procedere all'operazione di voto. Eh, di... Môžeme teraz pokračovať a to s hlasovaním. Poprosím vás, aby ste svoje hlasovacie kartičky zasunuli do prístrojov. Stabilizzazione in seguito. Paragrafo 1, emendamento di... Pozmeňujúci na 19 za. Prosím, hlasujeme, kto je za 19 za. Proti, zdržal sa, zamieta sa. 20 za. Proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 21 ústny za. Proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 22 ústny za proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Kompromis 1 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Kompromis 2 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 26 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Trojka za, proti, že sa niekto, prijíma sa. 41. Hlasovanie po častiach. Prvá časť. 20, 51, kto je za, kto je proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa druhá časť. Žiadosť socialistov. Prvá časť 31 sa ešte preverí elektronicky. ...48, končím hlasovanie, 24 za, 23 za, proti. Sú tu teda takí, ktorí nemáte hlasovací kartičky, chcete vysvetliť svoje hlasovanie? 24, 23 prijaté, kto je za? Pán predseda, ja som keď kartičku zasunul neskoro, ja som proti. Kto je za? Len tí, ktorí ste za. 41. prvá časť. Len tí, ktorí nemajú e, kartičku. Tí ostatní hlasovali už predsa kartičkou. Tam bol výsledok 24-23. E, Kto teda nemá kartičku a je za? 4. 4. Nie, nie. Veľa zmetku. Ešte raz. Ešte raz elektronicky k prvej časti pozmeňujúceho návrhu 41. Hlasujme. Hlasujme. Končím hlasovanie. Moment, moment, moment. Tí, ktorí nemajú hlasovaciu kartičku, tí môžu teraz hlasovať rukou. Pán Tánok, máte slovo. Nevieme, či naše stroje fungujú alebo nie môžeme manuálne spočítať e, ruky vo výbore. Podľa mňa to je jediná spravodlivá vec. Ľudia bez toho, že by si to uvedomili, hlasujú dvakrát. Niektorí z kolegov určite hlasujú dvakrát, to je pravda. Takže dobre, v poriadku. Keď chcete podvádzať, je to možné. Dobre. Vaša poznámka je určite správna. Teda teraz by ste mali e, nechať ruky dlho hore, aby sme to dobre mohli spočítať. To bude trvať. 41. Kto je za? Ruky hore. Ruky hore. A prosím, držte ich hore. Because Allora, adesso facciamo i contrari. Teraz kto je proti? Prvá časť 41. -tky. passa. Va bene, decade, siamo pari, 27 a 27. Decade. 27-27 teda. Druhá časť. Čo je za dru- kto je za druhú časť 41? Ora andiamo all'emendamento orale 1. Nie, nie. O druhej časti nehlasujeme. Ústny pozmeňujúci jednotka, kto je za? proti. Ústny pozmienci na číslo 1 prijíma sa. Ďalej potom 51, druhá časť. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto, prijíma sa. Druhá časť, 51, kto je za? Pani Lunaček, nech sa páči. Ešte k 41. Čo sa stalo 41? Môžete nám vysvetliť, čo sa s ňou stalo? L'emendamento 41 era diviso in due parti. La prima parte ha avuto v prvej časti bolo 27 proti, 27 za. To znamená, neprešlo to. Dru- o druhej časti sme nehlasovali. Hlasujeme o prvej časti 51. Kto je za? Prešlo. Druhá časť 51, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto, prijíma sa. 52 za. Proti? Zdržal sa niekto. Podľa mňa je to prijaté. Socialisti chcú slovo? Nie, nie. Elektronické preverenie chcú k 22. Hlasujeme. Končím hlasovanie. 31 za, 24 proti, prijíma sa. 53 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 4, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 55, kto je za, proti, zdržal sa niekto, podľa mňa prijaté. Peťka kompromis. Hlasuje sa počastia na žiadosť zo začiatku. Takže prvá časť kompromisu Peťky, kto je za? Prepáčte. Celý text s výnimkou slova the most. Nech sa páči. Hlasovanie po častiach. Prepačte. Allora, siamo al compromesso 5. Čiže kompromis 5. Prvá časť okrem slov the most. Prvá časť kompromisu, to je za? Proti? Zdržal sa niekto, príjma sa druhá časť. Za? proti. Podľa mňa prijaté, ale nie som si istý. Druhá časť. Ale vám som nedal slovo. Takže nemôžete si tu len tak hovoriť bez toho, že by som vás vyzval. Nevidel som vás, ale nemôžete sa tu len tak uh, vyjadrovať. Druhá časť. Ako ste hlasovali? Elektronické hlasovanie o druhej časti. Pán Tanok. Keďže v hlasovacom zozname to nemám, nemám to v hlasovacom zozname, môžete nám vysvetliť, ak chceme, aby slovo most in bolo ponechané v texte, ako máme hlasovať. Niekedy je to totiž trochu metúce mohli by snáď iniciátori toho ústneho návrhu povedať, kedy máme hlasovať, keď chceme, aby to slovo most zostalo v texte? Ehm, mali by ste mať text, kde viete potom, ako máte hlasovať. Zelení požiadali, aby sa hlasovalo o celom ehm, kompromise 5 bez ehm, slov the most pred slovami convincing evidence. O prvej časti sme hlasovali teda o celom texte bez slov the most. Pred slovami convincing evidence a tak ďalej. A druhá časť je hlasovaním o oboch slovách uh, the most pred convincing evidence. Takže sa do textu vrátia tak chceť, ak chcete mať celú peťku, musíte pozitívne hlasovať aj o druhej časti. Čiže druhá časť kompromisu peťky. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Pokračujeme kompromisom 6. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 71. Kto je za? kto je proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 72, oddelenie, kto je za prvú časť, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 73 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 47, prvá časť za, proti, Zdržal sa niekto. Zamieta sa druhá časť za. Proti. Zdržal sa. Prijíma sa. 75 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 76 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 77 za. Socialisti k 76. Elektronicky, prosím. Hlasujme. Končím hlasovanie. 32 proti, 22 za, takže to bolo zamietnuté. Teraz 77, kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. 78 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Kompromis 7 za. Proti zdržali sa, schválené. Potom kompromis 8 za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz kompromis 9 za, proti, zdržali sa, schválené. 90 nie, 89 v dvoch častiach, kto je za prvú časť, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa schválené. Potom pokračujeme kompromis 11 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa schválené 101 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. 102 za, proti, zdržali sa, schválené. 103 za, proti, zdržali sa, schválené. 104 za, proti, zdržali sa, Schválené. 105 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 106 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 107 v dvoch častiach prvá časť. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Druhá časť. Za. Proti. Zdržali sa nie som si istý, posúdime to, takže hoverme elektronicky. Druhá časť 107, nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie, máme tu výsledky. 37 za, 17 proti, schválené. 108 za, proti, zreli sa, zamietnutá 110 za, proti, zdržali sa. Povedal by som, že to bolo zamietnuté. 112 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz 124 za, proti, počkajte, hovorí pán predseda. E, nie, takže nie 124. Pokračujeme kompromisom 14 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa, schválené. A teraz pokračujeme 135 za, proti. Nie, nie, nie. Nebolo to jasné. Overme 135 korač elektronicky. Dobre, hlasovali ste? Máme tu výsledky. 33 za, 22 proti, schválené. Teraz 138 za, Proti? Zdržali sa? Schválené. 139 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. 140 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. 141 za. Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 142 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. 143 za proti, zdržali sa, no neviem to posúdiť, radšej si to overme elektronicky, takže hlasujte o 143, nech sa páči, hlasujte. Dobre, končím hlasovanie, máme tu výsledky 31 za, 24 proti, schválené 144 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 145 za, proti, zdrželi sa schválené, 146 za, proti, zdrželi sa zamietnuté, kompromis 16 za, proti, zdrželi sa schválené. Teraz pokračujeme 149 za, proti, zdrželi sa schválené, 150 za, proti, zdrželi sa schválené, 151 za, proti, zdržali sa schválené, 152 za, proti, zdržali sa schválené, 153 za, proti, zdržali sa schválené, 154 za, proti, zdržali sa schválené, 155 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa schválené, druhá časť za, proti, zdržali sa schválené. 157 za, proti, zreli sa, schválené. 158, ústny pozmeňujúci návrh za, proti, zdržali sa, schválené. Ústny pozmeňujúci návrh 159 za, proti, zdržali sa, schválené. 160 za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz Úvodné ustanovenie A, návrh 11 za, proti, zdržali sa, schválené. 12, nie, nie, nie. 13 za, proti, no nebolo to jasné, radšej si overme 13, takže budeme hlasovať elektronicky, nech sa páči, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 40 za, 17 proti. No, to je prekvap, prekvapujúce, ste poriadne zdiali ruky. 14 za, proti, držali sa schválené. Kompromis 17 za, proti, držali sa schválené. To je raz 16 za, proti, držali sa schválené. 18 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa. No, neviem to posúdiť. Mm, pozerám na koordinátorov. No, asi to bolo schválené, ak súhlasíte. Teraz kompromis 18. No, chcete to overiť? Dobre, dobre. Takže overíme si druhú časť 18. Nech sa páči elektronické hlasovanie. Hlasujte. Ako som teda povedal, druhá časť. Končím hlasovanie. Máme tu výsledky. 38 za, 15 proti, no poprosím vás, poriadne zdvíhajte ruky, ináč to neviem poriadne posúdiť. Kompromis na za, proti, zdržali sa schválené. Pokračujeme ďalej trojkou, prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené, druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené, potom 5 za, proti, zdržali sa, schválené, a potom desiatka za, proti, zdržali sa, schválené. Dobre, a teraz hlasovanie o celom texte, hlasujem elektronicky, nech sa páči, otváram hlasovanie. A teraz končím hlasovanie. Máme tu výsledky. 51 za, 3 proti, dvaja sa zdržali, takže gratulujem spravodajcovi, bola to veľmi jasná väčšina, ktorú sme to schválili. Výborne. A teraz, tu máme ešte jedno hlasovanie. Tu ide o materiál pána Kačína, kto je za. Hlasujeme elektronicky. Takže hlasujte teraz, nech sa páči. Končím hlasovanie. A máme tu výsledky. 51 za, nikto proti, dvaja sa zdržali. No, výborný výsledok. Gratulujem spravodajcovi. Dobre, teraz si spravíme krátku prestávku na presne 6 minút a potom pokračujeme s zatvorenými dverami. O 17. sa stretneme s pánom Markusom Ederom. Medzičasom poprosím tých, ktorí sa nezúčastnia ďalšie schôdze, aby opustili túto sálu. Ďakujem.